dokázali pretaviť do legislatívneho dokumentu. Takže práve uvedomujeme si, akú veľkú dôležitosť majú tieto témy. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Takže sa zdá, že maďarské predsedníctvo bude pracovať na tomto návrhu v pozitívnom duchu, podobne ako na tom belgické predsedníctvo Všetkým vám želám príjemný večer a prerušujem e, túto schôdzu. E, budeme pokračovať zajtra 20. januára o 9. dne ráno. A potom o 3. popoludní. A máte to všetko na programe web stránky parlamentu, kde nájdete program e, zajtrajšieho rokovania.